sociálnych investícií, keď bude pripravovať budúci rozvoj sociálnych politík. Ďakujem pekne za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Týmto je rozpráva ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 12. Dámy a páni, budeme teda pokračovať ďalším bodom programu a to je správa pána Heinz Beckera, ktorá sa týka iniciatívy pre sociálne podnikanie a teraz dávam 4, na 4 minúty slovo pánovi Beckerovi. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia a kolegyne. z iniciatívou pre sociálne podnikanie e, Európa prišla v turbulentných časoch prejavila veľmi aktívne svoju sociálno-politickú vôľu. Na jednej strane máme demografické zmeny a na druhej strane máme úlohy na trhoch práce a požiadavku naplniť dopyt po sociálnych službách. Okrem klasických oblastí, ako je vzdelávanie, e, zdravotníctvo, e, Teraz sa zabrame aj ekológiou a životným prostredím. Sociálny výbor Európskeho parlamentu veľmi konštruktívnym spôsobom spolupracoval, aby potvrdil túto iniciatívu pre sociálne podnikanie. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom sekretariatu výboru, ako aj mojej asistentke v parlamente. Veľký záujem o túto iniciatívu v Európskom parlamente e, dokazuje aj 280 pozmeňujúcich návrhov a zhruba 30 eh, kompromisov, ku ktorým sme dospeli v sociálnom výbore. Takže toto boli základné body správy. My podporujeme dopyt, ktorý bude raz v budúcnosti e, po službách novou inovatívnou e, klímou v sociálnej oblasti. Je to najmä v záujme mladých ľudí, e, ktorí tu nájdú nové atraktívne možnosti zamestnania. Je to naozaj obrovský potenciál. A čo je tu dôležitejšie v dnešných časoch? Všetci chceme posilniť tie sociálne oblasti, to sociálne podnikanie, ktoré bolo doteraz úspešné to znamená sociálne nadácie, sociálne organizácie, jednoducho všetko to, čo doteraz fungovalo, nie len osobné a súkromné iniciatívy, ale chceme podporovať aj skupiny podnikov, ktoré sa dávajú dohromady a ktorých je stále viac a viac a ktoré sa stále viac zapojajú do sociálneho podnikania, aby naplnili sociálne ciele. Áno, naša správa hovorí jasne, že sociálne podnikanie je súčasťou sociálno-ekonomického e, prostredia a vnútorného trhu Európskej únie, ale sú to aj iné formy podnikania máme tu dôležité podmienky, ktoré musia byť naplnené. Musí tu byť dokazateľný účinok sociálneho podnikania na trhu. Či už ide o matky na materskej alebo iných, či už v reštaurácii, zamestnajú nezamestnaných mladých ľudí. Jednoducho toto sociálne podnikanie musí nadobúdať konkrétne formy. Pred niekoľkými dňami vo Viedni bolo uvedených eh, veľa príkladov eh, sociálneho podnikania pokiaľ ide o definíciu sociálneho podnikania, vychádza e, z programu e, Európskej únie a je zlučiteľná aj s inými správami. E, sociálne podnikanie sa ukázalo ako dobrým nástrojom v kríze. Potrebujeme dodatočný nástroj, finančný nástroj, ktorý bude využívať aj sociálny fond. Budeme využívať aj etiketovací systém alebo systém značiek. To je tiež mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečili prístup verejnosti k sociálnemu podnikaniu. Musíme podporovať všetky programy Európskej únie, musíme vytvoriť rámcové podmienky pre sociálne podnikanie v Európe. Dúfam, že v komunikácii e, dosiahneme masívnu podporu aj v komisii. E, očakávame obrovskú podporu zajtra na plenárnom zasadnutí, e, pretože sociálne podnikanie má obrovský potenciál ako nový nástroj, pretože môže prispieť k riešeniu sociálnych problémov a tak urobiť e, z Európskej únie e, meradlo, podľa ktorého sa budú merať ostatní na celom svete. Ďakujem pekne a teraz začíname s Catch the Eye. A prvým e, rečníkom je pán Mikolášik. Pekne, pán predsedajúci

Speaker... A ďalším rečníkom je pani McIntyre. You, Ďakujem, pán predseda. Rada by som poďakovala pánu Beckerovi, naozaj veľmi poďakovala za jeho odvedenú prácu na tejto správe a spoluprácu s tieňovými spravodajciami. Sociálne podniky významnou mierou prispeli k zamestnanosti, najmä pre postihnutých a znevýhodnených. Ale je veľmi dôležité, aby sme si všimli, že sociálne podniky sú skutočnými podnikmi, firmami, ktoré môžu dosahovať zisk a opätovne ho investovať. Rada by som bola, keby sa znížila administratívna záťaž pre sociálne podniky, pretože sú iným druhom e, malých a stredných podnikov. V Británii to vidíme na vlastné oči. Britský priemysel odvádza vynikajúcu prácu a sociálne podniky, ktoré zamestnávajú postihnutých, môžu byť konkurencieschopné na otvorenom trhu a úspešné. Už dlho existuje Európska organizácia Hamabilis, ktorá zdieľa osvedčenú prax a spolupracuje s ostatnými podnikmi v celej EÚ. Táto organizácia si zaslúži našu podporu. Ďalšou rečníčkou je pani Angelili, hovorí pán predseda. Ďakujem za slovo, pán predseda. Sociálne hospodárstvo má vysokú schopnosť odolávať kríze. Je to dobrá prax na jednej strane pre sociálne podniky a takisto by sa malo uplatňovať v 21. storočí. Nie sú tu len hospodárske výhody pri sociálnych podnikoch, je tu aj istý základ, e, samotné jadro toho, čo robia pomáhajú spoločnosti, podporujú e, všetkých spoločností a predstavujú demokratický sociálny model, solidárny model, ktorý je hodný nasledovania. E, zlepšenie e, daňových podmienok na európskej úrovni dosiahne pozitívne výsledky a začlenenie tých, ktorí sú hospodársky znevýhodnení a krehky do hlavného mm, prúdu diania, pretože sa to bude týkať aj verejného obstarávania a sociálnej inovácie. Ja by som e, rada pochválila spravodajcu za odvedenú prácu. Ďalšou rečničkou je pani Tikao. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Sociálne podniky zamestnávajú viac ako 11 miliónov ľudí v Európskej únie a sú tým veľmi dôležitou súčasťou zamestnávateľov a štruktúrálne fondy a fondy Európskej únie tu hrajú veľmi dôležitú úlohu z hľadiska prístupu k peniazom pre takéto sociálne podniky. Preto je veľmi potrebné zjednodušiť prístup sociálnych podnikov k európskym fondom a musí byť takisto, čo pravidlá pre čerpanie prostriedkov musia byť čo najflexibilnejšie a najjednoduchšie. To je vlastne najviac, čo môžeme urobiť byť pre tieto sociálne podniky. Je dôležité, aby podporovali zamestnanosť mladých e, a takisto zamestnaných osoby s postihom. Tiež je potrebné podporovať Erasmus a podobné programy, pretože to tiež spadá pod sociálne hospodárstvo. Ďalšou rečničkou je pani Bazesku, lečná Bazesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som tiež eh, zo svojej strany poďakovať eh, kolegovi za túto správu, pretože mm, Máme tu dotočenie so sociálnymi službami, predovšetkým z pohľadu demografického vývoja. Sociálne podniky majú väčšinou problémy dostať sa k peniazom, preto potrebujeme stimuly pre tých, ktorí poskytujú služby v verejnom záujme. Takisto prístup zom peniazom je teda dôležitý, ale je treba mobilizovať aj eurofondy, aby podporovali takéto, takýto druh podnikania. Takisto je potrebné zabezpečiť aj pravidlá, ktoré takýto lepší prístup budú zabezpečovať. Je dôležité zabezpečiť aj lepšiu transparentnosť um, a takisto riadenie takýchto sociálnych podnikov um, Dôležitý, dobrý by bol aj program e, Erasmus pre mladých podnikateľov. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalším rečníkom je pán Matula. Entreprenori sociál se charak- Ďakujem pekne. Sociálne podniky sa prejavujú predovšetkým z hľadiska odolnosti voči budúcnosti, pretože ponúkajú možnosť riešenia problematiku zamestnanosti do budúcnosti. Tu sú takými vizionárskymi podnikmi a takýchto vizionárov je treba podporovať. E, avšak takéto vizie je treba podporovať dostatočnými finančnými možnosťami a preto je treba zabezpečiť im prístup k peniazom. Myslím si, že sociálne podniky tvoria mm, určité prepojenie medzi súkromným sektorom a verejným sektorom, pretože plnia požiadavky po rôznych sociálnych službách a preto musíme čo najviac pracovať v prospech občanov a sociálne podniky musia mať prístup k európskym fondom, e, musia mať možnosť prístupu k európskym peniazom, alebo takisto musia mať podporu e, na národnej, lokálnej aj e, úrovni jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Thank you very much. And next speaker is Madame Regner. Ďakujem za pani Ďakujem pekne, pán predseda e, komisia a predovšetkým vy, pán komisár Bandie, ste veľmi iniciatívny, veľmi angažovaní, čo sa týka pre sociálnych podnikov. To je veľmi dobré a to vítame. Ale samozrejme existuje tu ešte jeden kritický bod, ktorý mi dovolte pripomenúť v rámci tohto návrhu e, komisie, pretože pokiaľ Chceme, aby sociálne podniky boli otvorené na finančnom trhu a boli konkurencieschopné, akcieschopné. Toto nie je dobré, pretože e, v prípade, keď e, sa budú podnikatelia orientovať na sociálne cieľa a reinvestovanie svojich ziskov, toto nie je dobrý nástroj pre súkromných investorov, ktorí investujú dlhodobo a trvalo tu existuje viacero možností. E, rozvojové banky, public private partnerships a to uvádzam len dva príklady. Sociálne podniky a sociálna podnikateľská sféra musí byť nenadalej organizovaná demokraticky. Ďakujem. Next speaker is Mr. Luhan. Ďakujem a nasleduje pán Luhan. Mulțumesc, domnule președinte. Deși reprezintă aproximativ 2 milioane de întreprinderi. Ďakujem, pán predsedajúci. Hoci predstav- zastupujem Ehm, mnohé podniky, financovanie je nedostatočne rozvinuté, je nevyhnutné nájsť ďalšie finančné prostriedky tak na národnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Jedným riešením by mohlo byť, že by sa zjednodušil prístup k štrukturálnym fondom, ktoré sú relevantné, štrukturálnym fondom z viacročného finančného rámca. A druhé riešenie by bolo zahrnúť do Európskeho sociálneho fondu eh, a regionálneho fondu rozvoja program Horizon 2020 a program sociálnych zmien a sociálnej inovácie a že by sa eh, zapojil vlastne aj prístup k mikrofinancovaniu a sociálnym podnikom. Takto by sme mohli pomôcť sociálnym podnikom, ktoré podporujú vysokú úroveň zamestnanosti,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 je hospodárska kríza, ktorá ukazuje teraz stále svoje dopady a my si čím ďalej tým viac myslíme, že čím ďalej tým viac je pre hospodárske eh, kruhy eh, dôležité zvládnutie zvládnutie týchto dopadov. My sme sa e, starali takisto o zvládnutie sociálnych dopadov, ktoré my sme mali. Nám e, za posledné mesiace sa predpisovali rôzne podmienky a občania majú správny pocit, že sa nikto nestaral o narastajúcu nezamestnanosť, o sociálne problémy v obyvateľstva a o ich schudobňovanie. Myslím si, že e, sociálne podnikateľská sféra je veľmi otvorená práve takýmto dopadom. My musíme rešpektovať záujmy našich sociálnych partnerov, musíme to robiť spolu s radou, s parlamentom, s komisiou. Nemôžeme si dovoliť, aby európske štáty e, obetovali sociálne systémy len kvôli týmto dopadom. Ďakujem, týmto uzatváram voľnú rozpravu a dávam slovo pánovi komisárovi Barnierovi. Ďakujem, pán predseda. Prajem vám všetkým dobrý večer. Ďakujem pánovi Bekerovi a všetkým vystupujúcim v tejto rozprave na tému, ktorá má veľký dopad a na ktorej už mnohé mesiace s kolegom Antoniom Tajaným intenzívne pracujeme spolu s pánom Vlasom Antorom, aby sme si urobili určitý plán, pokiaľ ide o sociálne podnikanie a európsky HDP, ktorý môže raz aj prostredníctvom týchto podnikov ktoré majú rôzne e, štatúty v členských štátoch EÚ a tvoria e, viaceré, e, teda niekoľko miliónov pracovných miest a sú tam teda aj rôzne úrovne investícií. Pán Becker, správa, ktorú ste predniesli, je veľmi dôležitá, pretože sa tu konsoliduje ten prístup, pre ktorý sme sa rozhodli aj my v tých líniách, iniciatívach budeme s rovnakým odhodlaním a nasadením pokračovať. Najprv pokiaľ ide o otázku financovania, ako viete, navrhli sme v oktobri 2011, aby sociálne podniky a tieto solidárne mohli byť prioritným predmetom investovania v ďalšej generácii štruktúrnych fondov na obdobie 2014 až 2020, ale to je samozrejme len návrh komisie, ktorý musí ešte schváliť Rada a parlament. Som rád, že môžem konštatovať, že integrácia sociálnych podnikov do návrh pre uh, sociálne inovácie, program pre sociálne inovácie, uh, že toto bolo 6. októbra s veľkou väčšinou prijaté. V decembri uh, tiež modernizujeme balík o štátnej pomoci, pokiaľ ide o služby vo verejnom záujme a očakávame, že to bude mať pozitívny dopad na tieto podniky, ak budú poskytovať takéto sociálne služby. Čo sa týka finanč- súkromných financí, pani Regner, vy ste ste, pán Becker, v tejto správe vyzdvihli podporu e, nariadeniu, ktoré minulý rok v 7. decembra navrhla e, komisia, pokiaľ ide o tieto sociálne podniky. E, táto nová možnosť financovania, to nie je na to, aby sa využili verejné prostriedky, ale jednoducho ak sa takéto niečo udeje, je tu nejaký súkromný investor, chce investovať do nejakého, nejakého startupu, ktorý má byť taký sociálno-solidárny, tak ide o to, aby sa mu uľahčilo e, vlastne získať nejaké prostriedky. Nie sú tam žiadne rozpory e, s inými iniciatívami, ktoré mobilizujú verejné zdroje. Takže dúfam, že sa nám podarí k tomuto fondu sociálneho podnikania dopracovať. Dúfam, že e, teda dosielime zhodu a také riešenie, ktoré bude teda e, priateľné pre všetkých. Ak každý v, tak v rade, ako aj v parlamente bude postupovať v duchu kompromisu. Pokiaľ ide o nejaký právny rámec, hm, popri tých finančných otázkach. Viem, že parlament prikladá veľký význam tomu štatutu nejakého európskeho združenia. Predchádzajúce návrhy, teda návrh 91 komisie bol v rade zablokovaný a stiahnutý tým pádom. A potom je tu ten štatút Európskej nadácie, od 8. februára 2012 a to je vlastne prvý krok, aby sme sa pohli vpred v tejto téme a dúfam, že teda pokrok dosiahneme. Ja som v poslednom čase počul od tých veľkých aktérov, ktorí podporujú našu iniciatívu, sú to aj teda veľkí hráči, No, budeme samozrejme modernizovať smernicu o verejnom obstarávaní, tam to vlastne tiež je regulačný rámec, ktorý môže prispieť k tomu, že sa pomôže sociálnemu podnikaniu, ak sa príjme taká modifikácia, ktorá napomôže tomu uh, tomu kvalifikovaniu verejného obstávania v zmysle nejakého sociálneho podniku alebo ochrany životného prostredia alebo inovácií. Uh, a ehm, Ako viete, práce na tomto návrhu celkom dobre pokračujú a očakám, že na budúci týždeň sa teda možno dosiahne nejaká taká jednoduchšia dohoda k tomuto rámcu. Mm, to nie sú všetky iniciatívy, máme pred sebou ešte veľký kus práce a ja s podporou kolegov Tajanyho a Andora ehm, teda pracujem na to, aby v tom Single Market Act tu boli teda viaceré návrhy zapracované, aby sme mali takú páku, ktorou budeme môcť eh, jednak chrániť eh, spotrebiteľov, ale budeme môcť podporiť aj sociálnu súdržnosť a inovácie. Pokiaľ ide o ten Single Market, eh, Single Market Act 2, tam tiež robíme či tu inventarizáciu toho, čo vlastne je to sociálne podnikanie vo všetkej svojej rôznorodosti v 27 členských štátoch EÚ. Pokiaľ ide o e, teda, do, tento dopad, máme tu tiež možnosť ako posilniť jeho dôveryhodnosť v očiach investorov, no a tiež je to teda návrh, ktorý vyzdvihuje správa pána Bekera. Takže treba urobiť všetko v tomto právnom rámci, pokiaľ ide o uľahčovanie financovania, aby sme zlepšili viditeľnosť, znalosť, výmenu najlepšej praxe, aby sme mohli ďalej študovať, eh, aby tu bola možnosť napríklad využívať lepšie Erasmus a ďalšie európske programy. Takže mm, nie sme tu sami, potrebujeme aj v Bruseli a v Štrasburgu vytvoriť takú veľkú platformu, kde si budeme vymieňať názory. Začali sme už tou veľkou konferenciou, na, ktorá, na ktorej ste sa v roku 2011 v novembri niektorí z vás zúčastnili. Pán Decker tiež tam mal možnosť minulý jún uh, zorganizovať takúto výmenu názorov s expertami. No a spolu s kolegami chcem zorganizovať od roku 2014 ďalšie také veľké stretnutie, pokiaľ ide o sociálne podnikanie, kde budem vylancovať to, čo sa udialo za posledných 5 rokov a pozrieme sa aj na budúcnosť. A samozrejme, ak sa toho chcete zúčastniť, budete srdečne vítaní k začiatkom roku 2014. Ďakujem za pozornosť. Grazie, komisár. Ďakujem pekne, pán komisár Barnier. Rozpráva je uzatvorená a hlasovanie bude zajtra o 12. No a teraz máme na